<clears throat> Guten Morgen. No už dobré ráno vám všetkým želám. Dako. Guten Morgen. Takže dobré ráno vám želám. Už začneme hľadám presne, pretože čo skoro musím odísť na spustenie Erasmus Plus spolu s pani Vasiliou No už eh, kolega Fontána ma nahradí potom. Dnešný program máte k dispozícii, sú nejaké problémy. Ja mám malú zmenu, pán Fisas by chcel, aby sme jeho správe hovorili hneď po hlasovaní. Ďalej bod 2. Schválenie zápisnice. Keď chcete niečo zmeniť na protokole, tak sa prihláste prosím do konca programu bod 3 dnešného programu. Einige, einige Sprachen, in die nicht übersetzt werden. No, sure. Myslím, že zistíte, aký máme jazykový režim postupne. Že všetci, čo sú tu, môžu hovoriť rodným jazykom dobre. No a ešte ku včerajšiemu trialógu na tému hlavné mesto kultúry. Krátka pripomienka. Dostanete to písomne. Počúvajte ma, prosím, je to dôležité. Včera sa uskutočnil trialóg o Európskom hlavnom meste kultúry. Vo všetkých otázkach sme sa dohodli až na jednu jedinú otázku, a totiž vymenovanie toho, kto menuje hlavné mesto kultúry. Rada trvá na tom, že to robí ona. My tvrdíme, že to je <clears throat> implementačný akta, robí to komisia, ani parlament to nespraví. No, že nebolo možné včera od predsedu rady získať nejaký ďalšie ďalší názor. Ak rada neustúpi, tak pôjdeme do prvého čítania. Chcem len povedať, že je to vlastne smiešné, pretože porota na vysokej úrovni si vyberie mesto, navrhne ho a potom komisia to berie na vedomie a mala by to dať rade, aby to rada takto brala na vedomie. Na to som povedala, že z toho robiť teraz hluk keď rada vlastne nemôže nič nové vybrať, má len jeden návrh, tak to je naozaj veľmi e, puntičkárske a smiešné. Predseda rady nemohol nič iné, len v mene ostatných povedať, že chceme to menovať. A my nechceme, takže ideme do prvého čítania. Ak nič nebudeme počuť, ideme do prvého čítania ale potom to už bude otázka rady, k tomu, tomu sa budú musieť oni vyjadriť. Prvý bod programu je voľba e, následníka pána, páta, pána bohužiaľ zosnulého e, Bisk, Lotara Biskyho. Máme tu návrh zo strany GUE Mar, pani Martina Michels, ktorá je plnou členkou tohto výboru, bola navrhnutá ako následníčka Možno by ste sa mohli aspoň postaviť, aby sme vás videli. Ste tu už po druhý krát. GUE vás navrhlo rovnako teda e, na, nasledovať pá, e, pána Biskyho. Má niekto námietky alebo kandiduje niekto iný? Nie je tomu tak? Takže prosím, aklamačne zvolme pani Michels. Ďakujeme. E, môžete sa už posadiť sem dopredu. Teraz sa dostávame k hlasovaniu. Dobrovoľné aktivity a dobrovoľníctvo v Európe. Marko, chceš k tomu ešte čo si povedať? Všetko je jasné. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí predložili pripomienky a pozmeňovacie návrhy. Hlasovací zoznam je jednoduchý nie sú žiadne špecifické veci, ktoré by som dodal. Ďakujem, začneme teda hlasovať. Bolo by e, výborné, keby ste mali kartičky, ale nemyslím si, že problémy nastanú. 19 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 20, pardon, 20 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 20 proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 22 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa 23 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa 24 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa 25 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa 26 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 27 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 28 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa Chceme preveriť 27. Hlasujeme o 26. 27. Pardon. Končím hlasovanie. Ešte raz končím hlasovanie.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 Zdržal sa niekto, prijíma sa. 35 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 36 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 37 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 38 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. To je to isté teraz. 41 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 40 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 42 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 43 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 44 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 45 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 47 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 48 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 49 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 50 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 51 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 52 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 54 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 43 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 55 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Po častiach 56 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 57 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 58 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 59 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 60 za, proti, pri, prijíma sa 61 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 62 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 64 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 65 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 66 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 57 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 68 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 69 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 70 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 71 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 72 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 73 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Prvá časť 74 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto. Preverujeme si, hlasujeme teraz druhá časť. Check, um, the vote is closed. 13. Prijíma sa. 75 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 76 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 79 za, proti, zdržal sa niekto, pri, zamieta sa. 80 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 82 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 83 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 84 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 86 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 87 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 89 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 90 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 92 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 91 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 93 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 94 za, proti, zdržal sa niekto, preverujeme si. So vote is closed. Končím hlasovanie. 12 ku 10 prijíma sa, 95 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 96 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 98 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 99 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 100 a 101 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 102 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 103 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme si. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 104 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 105 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 106 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 107 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 4 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 5 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 6 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 7 za proti, príjma sa. 8 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 9 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 10 za, zamieta sa. 11 za, proti, príjma sa. 12 za, proti, príjma sa. 13 za, proti, príjma sa. 14 za, proti, príjma sa. 15 za, proti, Preveríme si 15. Končím hlasovanie. Zamieta sa 16 za, proti, ešte raz za, proti, zdržal sa niekto, do príjma sa 17 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 18 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 1 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa 2 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa záverečné hlasovanie. Hlasujeme prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa 22, 20 hlasmi proti dvom. Teraz ďalšie hlasovanie a to je e, z dielne kolegu Bago. Chce niečo povedať? Ďakujem. Chcel by som teraz všetkým kolegom vysloviť vďaku i poradcom. Dobre sme spolupracovali a prosím, podporte správu. Hlasujme. 5 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Čo? 24 za, proti, zdržal sa niekto, ešte raz. Za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme si 24. -ku. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 26 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 27 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 28 za. Proti. Zdržal sa niekto. Preveríme si to. Končím hlasovanie. Príjima sa. 29 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. Je to trošku jasnejšie, trošku e, jasnejšie hlasujte, prosím. Prijíma sa. Prepačte, zamieta sa. Teraz ústna poznámka 7 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Môžeme, prosím, hlasovať o ďalších spoločne? u ďalších troch. 31 za, proti zdržal sa niekto, príjima sa. 32 za, proti zdržal sa niekto. To si preveríme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 8 za, proti zdržal sa niekto, príjima sa. Sú tu veľké rozdiely u tých ďalších. Môžeme to spo- spojiť. Od 34 až po, až po 45. -ku. Hm, takže nie. 34 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 35 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 36 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 9 za, proti, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 37 za, proti, prijíma sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 40 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 10 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 31 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 42 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 43 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 44 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 45 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 2 za, proti, zdržal sa niekto, preveríme si 12. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 13 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 14 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 15 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 16 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme si 16. Končím.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 proti, zdržal sa niekto, príjma sa 22 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Záverečné hlasovanie hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Blahoželáme pánu Bágovi. A teraz musíme odísť. Pán Fontana bude pokračovať.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 Tak ako sme na začiatku schôdze povedali, ideme najprv k bodu 8 programu Európske gastronomické dedičstvo, kultúrne a vzdelávacie aspekty. Nejaký antropolog určiť, alebo hoci ktorý antropolog potvrdí, že keď skupina osôb pripravuje niečo, čo jedia, tak aj to predstavuje významnú časť kultúry. Európa má veľmi bohatú gastronomickú históriu a je to aj súčasťou kultúrneho dedičstva. Bohatstvo, toto bohatstvo je veľmi dôležité pre rozvoj cestovného ruchu a tak ďalej. A musí sa podporovať toto bohatstvo a dedičstvo hlavne. Mladí by si mali uvedomovať sociálne, kultúrne eh, aspekty ich eh, gastronomického dedičstva preto sme sa rozhodli vypracovať túto iniciatívnu správu. A pán Fisas je našim spravodajcom. Dnes predniesie prvé uvedenie informácie, dávam mu slovo. Návrh správy predloží 26. novembra. Nech sa páči, pán Fisas. Ďakujem. Myslím, že viacerí kolegovia mali pocit, že je to taká trochu frivolná téma. Možno ten titul je trochu závádzajúci, ale hlavnou témou je výživa a vzdelávanie v Európe, ale vzdelávanie o výžive v škole. V súčasnosti slovo gastronómia sa identifikuje s rôznymi aspektami výživy a tri základné piliere sú zdravie, potravinové návyky a chuť alebo radosť z jedla. Ale gastronómia postihuje aj sociálne a rodinné vzťahy vo všetkých aspektoch, kultúrne zvyky, ekonomický význam pre zamestnanosť, vplyv na cestovný ruch a gastronomický aspekt teda uspokojenie, keď jeme alebo pijeme. A keď hovoríme o gastronómii, tak e, vlastne hovoríme o všetkých týchto aspektoch, ktoré majú veľký význam a vplyvajú na kvalitu života. Podľa Svetovej organizácie pre zdravie v súčasnosti 1,2 miliardy osôb majú problémy s nadváhou alebo obezitou a približne rovnaký počet osôb zároveň trpí podvýživou na svete. Ak by sme pokračovali v súčasnej tendencii, v roku 2040 celé európske obyvateľstvo by malo nadváhu, nie obezitu, to je predchádzajúci stupeň obezity, teda nadváhu. A e, Centrum kontroly a prevencie e, chorôb z obezity v USA upozornilo, že obezita detí by mohla spôsobiť, že budúce generácie poprvýkrát v histórii ľudstva deti by e, žili menej rokov ako ich rodičia. To sa doteraz nikdy nestalo. Organizácia pre Organizácia rodinného životu a pracovného života spôsobuje, že sa menuje, venuje stále menej času príprave jedla. A keď k tomu pridáme E, pasívny spôsob života, ľudia stále menej chodia peši, nechodia do parku, nechodia po uliciach, môže to byť aj z bezpečnostných dôvodov a venujú viacej času takým aktivitám, ako sú videokonzoly, videohry, internet. To všetko spôsobuje, že je životne dôležité, aby sme v školách vštepili dobré potravinové návyky a e, športovanie to znamená, že aj škola musí prebrať túto úlohu rodiny. V mnohých krajinách EÚ si to uvedomujú a v Neuburg sa vytvorila nadácia pre výživu. Je tam 10 štátov Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia a tiež aj Švajčiarsko, ale očakáva sa, že aj ďalšie európske krajiny sa pridajú k tomuto netvorku. Ide o to, aby sa zdieľali dobré skúsenosti v jednotlivých krajinách a po viacerých prípravných schôdzach bola jedna schôdza v apríli 2010 v Madride k tejto téme a síce výživa a učebné plány v školách a regulácia potravín a nápojov, ktoré sa mm, podávajú v školách – toto sú veľmi dôležité aspekty, hlavne oblasti vzdelávania z zvýživov, ale aj kultúrne a hospodárske aspekty gastronómie sú dôležité. Nezabúdajme, že UNESCO definuje ako kultúrne a materiálne dedičstvo to, čo treba uchovať a čo uznáva uchovávanie techník, návykov a tradícií, ktoré sa presúvajú z tradícií a teda z generácií na generácia, ktoré uchovávajú identitu a podporujú rešpektovanie kultúrnej diverzity a kreativity. A rok 2010 UNESCO včlenilo do svojho zoznamu kultúrneho a materiálneho dedičstva aj e, stredomorskú výživu, teda Španielsko, Grécko, Taliansko, Maroko, Francúzsko. Samozrejme, a tradičnú mexickú kuchyňu. A krátka úvaha alebo krátka prezentácia dôvodov, hoci sa možno mnohým nezdá, e, toto, táto téma môže byť dôležitá pre budúcnosť našich detí. To je všetko z mojej strany a som samozrejme pripravený odpovedať na všetky otázky. Grazie, Ďakujem, pán Fisas. Slovo má pani McClarkin. Thank you. Well, I'm really... Ďakujem pekne. Ja som veľmi rada, že konečne hovoríme o gastronomickom dedictve. To je správa, ktorú som navrhla pred niekoľkými rokmi, takže som veľmi rada, že konečne sa o nej hovorí. Ale gastronomia je skutočne veľmi dôležitá a treba veľmi pozorne sledovať využite, pretože nemôžeme nemôžeme prekročiť naše kompetencie. Samozrejme, zdravie a nutričné a vyživné hodnoty sú dôležité, ale zdravie nie je kompetencií tohto výboru a to treba zohľadniť. To nemôže byť hlavným, eh, hlavným sústredím tejto správy. Musíme oslavovať rôzne gastronomické kultúry a oslaviť jedlo, ktoré máme vo všetkých našich regiónoch. O tom toto predsa je. Je to pochopenie rôznych kultúr, diverzity, jedal, ktoré jeme a to je súčasťou našej identity. Takže myslím, že by sme mali hovoriť o kultúrnom aspekte tiež skúmať, ako môžeme ľudí informovať o rôznych, rôznych technikách prípravy, varenia, ale je to tiež o zachovaní, zachovaní kultúry. Super exciting for a region like mine that I represent in the East Midlands. We have a very... Nuž, aj u nás Doma sa zameriavame na jedlá, lokálne ingrediencie. Máme typickú klobásu, tiež sír a iné jedlá. A my toto jedlo oslavujeme a upozorňujeme, aby sme ľudí prilákali do regiónu. Takže má to mnoho rôznych aspektov. Takže dúfam, že toto, túto správu pekne využijeme. Nie je to nejaká light téma. Jedlo je každodennou súčasťou nášho života. Je to kultúrne dedictvo, gastronomické dedictvo, ale rada by som sa sústredila ešte jeden, na jeden aspekt a to je poznanie dvoch rôznych kultúr z hľadiska sociálnej integrácie. To je iná oblasť, ďalšia oblasť, že v regióne, kde máme azijskú populáciu a vytvorili sme skutočnú fúziu anglicko-indických eh, gastronomických fenoménov a je to krásny príklad toho, ako sa ľudia vzájomne môžu chápať. Treba oslovovať to, čo je z našich krajín, ale súčasne skúmať spôsoby, ako využiť gastronómiu, aby sme sa lepšie vzájomne chápali. Nože, a keď o tom hovorím, tak som dostala hlad, nože, ale teším sa na ďalšie diskusie o jedlách, o úžasných jedlách, ktoré máme v EU. Ďakujem. A teraz má slovo ďalší rečník. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem veľmi pekne aj Santiagovi. Madi, unsere Schattenberichterstatterin für diesen Nuž, naša tieňová spravodajkyňa, bohužiaľ dnes vo výbore pre rybolov, no a požiadala ma, aby som v jej mene povedala pár slov. Nebudem to však čítať, ale poviem to a skúsim to zhrnúť vlastnými slovami. Myslím, že nie je pochybnosť o tom, že gastronómia je dôležitým komponentom našej kultúry alebo našich kultúr v Európe a gastronomická rôznorodosť je dôležitou súčasťou našej kultúrnej rôznorodosti, ktorú v Európe si veľmi vážime. Isabel Toma napísala, aby sme s ohľadom na to, čo práve povedala Emma Clarkin, aby sme sa nemiešali do zodpovednosti ostatných výborov, ale myslím, že napriek tomu nemôžeme hovoriť o gastronomickej rôznorodosti, aby nebolo jasné, že to súvisí s tým, ako vyrábame, spotrebujeme potraviny v Európskej únii. No a preto je, je veľmi dôležité, že zameriavame na lokálne produkty, Nuž, tak eh, si uvedomiť, že v Európskej únii potrebujeme silný polnohospodársky a rybolovný sektor. Izabel Toma, myslím, že to si všetci, s tým všetci súhlasíme. Dôležitá je otázka vzdelávania, ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti a pritom samozrejme nie je len o to, aby že treba zaistiť, že v budúcnosti potrebujeme dobre vzdelaný gastronomický personál, tak eh, v kuchyniach, ako aj v reštauráciách, aby vedeli, aké produkty vyrábajú a potom aj predávajú. A po druhé, ide samozrejme z zdravotného hľadiska, Santiago na to tiež poukázal, o to, že naše deti treba dobre vzdelávať, vychovávať, aby sa naučili variť. Ja napríklad sama som na to v škole nenaučila, aby vedeli, ako sa používajú ktoré produkty, a aby výsledkom bolo zdravé a chutné jedlo. No a tiež treba sa sústrediť na to, aby sme ponúkli dobré vzdelávacie možnosti kuchárom, tak aby táto kultúrna rôznorodosť, ktorú ovplyvňujú kuchyne celého sveta, tak aby aj v budúcnosti to zostalo zachované. No ja myslím, že táto správa je veľmi dobrou možnosťou túto tému eh, hm, riešiť globálne, vnímať globálne, samozrejme zohľadom na naše kompetencie. Spolu s Izabel sme si isté, že nájdeme dobrý, alebo urobíme dobrú správu Teraz sa bude zameriavať na budúcnosť. Ďakujem pekne. Slovo má pán Skúria. Ďakujem, pán predseda. Túto správu sme chceli už veľmi dávno, ako hovorila pani McClarkin. A jej politická skupina chcela už dávno o tejto téme hovoriť, pretože je to téma, ktorá je čím ďalej tým dôležitejšia. Správne sa spomenulo, že musíme zostať v našich kompetenciách a nezasahovať do kompetencií iných výborov, ale v tejto téme je teda veľa aspektov. Ten kultúrny sa tu už spomenul, nebudem teda zachádzať do detajlov. a všetci tento aspekt veľmi dobre poznáme. Je to veľké kultúrne rozmanité dedičstvo, ale je tu aj otázka výchovných aspektov. V našich spoločnostiach je dôležité vychovávať učiť k tomu, ako pristupovať e, k jedlu, k potravinám, ako treba jesť. Mnohí sociológovia, lekári aj psychológovia nám rozprávajú, ako predovšetkým deti a mladiství jedia zle a majú zlý vzťah e, k potravinám, k potrave a ku gastronómii. Ak nechceme zasahovať do cudzích kompetencií, ale v každom prípade aj toto by sme brali, mali brať do váhy v tejto správe, pretože v súčasnosti mnohé problémy mladých sa týkajú práve toho vzťahu k výžive, k strave. Hoci by sme mali len naznačovať, nechcem hovoriť o anorexii, bulimi a ďalších problémoch, ale v každom prípade ten fakt, že mnohí mladí ľudia nejedia alebo naopak jedia veľmi veľa, pretože nevedia robiť nič iné a potom to má samozrejme negatívne dopady, dopady tento fenomén musíme chápať, analyzovať. Je to akýsi výsledok možno degenerácie a, a musíme teda vytvoriť ten správny vzťah k potravinám, k výžive ako kultúrnemu dedičstvu. Ďakujem, pán Skúria. Ešte by som dal zástupcovi Európskej komisie slovo, aby vyjadrili stanovisko k tejto téme, ak to máme niekoho. Prego. E scusi, ma non vedo il nome, quindi se può presentarsi. vidím vaše meno, mohli by ste sa aj predstaviť, prosím. Felix Rón. Volám sa Felix Rón a pracujem na GD pre vzdelávanie kultúru v oblasti pre odborné vzdelávanie. A poviem niečo, čo v budúcnosti, teda v minulosti, program na da Vinci priniesol a v budúcnosti čo priniesie program Erasmus+, Plus v tejto oblasti, o ktorej sa tu hovorí. No a sa podarilo do našej databanky o uzatvorených projektoch. Dá sa tam hľadať podľa rôznych kritérií. Dienstleistungen äh, und in diesem Bereich. No a äh, v oblasti ubytovacích reštauračných eh, projektov sme uzatvorili 300 projektov. Hm, to sú projekty, ktoré sa týkajú mobility, čiže zahraničných praxí napríklad a pobytov, ako aj spolupráca medzi odbornými školami, je spolupráca medzi personálom o obsahu odborného vzdelávania a výmeny informácie o postupoch a metódach. Uvediem pár príkladov, pretože no už spomenulo sa, že treba zachovať a to sa dá len vtedy, spolupracujeme napríklad škola v Sofii, tá svojim študentom doslova na dvojtyžňové, dvojtyžňovú prax do Bruselu, Brúk a Antwerp a študenti sa prakticky naučili, ako sa pečie v Belgicku, ako sa tu robia tie známe pralinky. A samozrejme, tieto skúsenosti si odviezli so sebou do Bulharska. Ďalším, ďalším príkladom je, teda to bol problém, teda pro, projekt Mobility, zahraničný pobyt, ďalšie projekty medzi odbornými školami. Uvediem jeden príklad. Groupon Dante Republic a tam príslušný príslušné oddelenie z Francúzska, kde mali partnerov zo Škótska, ďalej Brandenburska, Nemecka, a ďalej Centrum kompetencie z Polska. No a čím sa zaoberali? No už v podstate trochu predbehli to, o čom tu hovoríme. No cieľom bolo, aby zo zahraničia ľudia pripravili a naučili sa typické, typické pokrmy. Pripravili o tom online kurz. Čiže aby sa všade v Európe dalo naučiť, ako sa pripravujú európske pokrmy všetkých európskych krajín. Dôležité pritom tiež vokabulár, teda v jazyku krajiny, odkiaľ to jedlo pochádza. My sa naučili základné nejaké elementy a okrem toho praktické aspekty, ako sa pracuje v zahraničí, čiže ako sa tie pokrmy konkrétne pripravujú, nie je len teda recept. A cieľom bol nie len na informácie, spolupráca online, ale aj to, aby sa učni a žiaci dokázali pripraviť na zahraničný pobyt pomocou týchto online kurzov. Nož, to sú tieto dva príklady. A teraz prejdem k budúcnosti programu Erasmus+. V princípe budú existovať rovnaké možnosti pre odborné vzdelávanie, tiež pre vyššie vzdelávanie ako v minulosti rovnaké možnosti, čo sa týka všeobecného vzdelávania, <clears throat> pričom chcem to poukázať, čo by malo sa už uskutočňovať na školách, no už eh, školské projekty, no a no a projekty podľa programu Erasmus Plus majú veľa možností na rôznych úrovniach škôl. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dáme znovu slovo spravodajcovi. Ďakujem pekne, hovorí pán Fisas. Ďakujem za komentáre kolegov aj Európskej komisii. Pani Meklarkin som veľmi rád, že ste tieňovou spravodajkyňou pre túto správu zo strany vašej politickej skupiny. Samozrejme, chcem, aby sme pristupovali k tejto téme z veľmi rôznych strán, jednak pokiaľ ide o výchovu a vzdelávanie v školách, ale veľmi dôležitá časť je zhodnotiť kultúrne gastronomické dedičstvo to je veľmi dobrá myšlienka, tá integrácia iných kultúr prostredníctvom gastronómie. Vždy som bol toho názoru, že gastronómia je veľmi dôležitou súčasťou našej kultúry a preto by sme to mali rozvíjať. Petra, vzdelávať naše deti naozaj je veľmi dôležité a aby aj deti možno e, spätne vychovávali svojich rodičov. Napríklad pokiaľ ide o odpad, e, niekedy my sme vyhadzovali veci hoci kde, ale nie teraz nás deti učia triediť odpad. Takže treba vštepiť dobré návyky deťom a deti nám ich môžu spätne prenášať. A deti sa musia aj sami rozhodovať. Je možné to samozrejme robiť e, v rodine, ale veľmi dôležitá je aj úloha školy. A potom je tu odborné vzdelávanie. E, v zamestnaneckej kríze a v hospodárskej kríze, ktorou prechádzame veľa, rozprávame o odbornom vzdelávaní a táto ekonomická časť tento aspekt e, vytvárania pracovných miest v gastronómii, aj to je veľmi dôležitá možnosť a je to tiež súčasť tejto správy. Marko zdôraznil aspekt mladistvých, zlých potravinových návykov, ktoré sú tak nebezpečné pre naše zdravie. Problém bulímie, anorexie, to sú vážne problémy, to nie sú len zdravotné problémy, ale problémy mladých a kompetencia mladých ľudí. To je e, kompetencia, ktorá spadá do nášho pracovného plánu a teda musíme sa problematike mladých ľudí venovať vo výbore kult a odpoveď komisii. Áno, prišla s určitými programami, napríklad Leonardo a Teším sa, že sa uchoval tento program napriek tým rizikám, že zmizne potom aj <clears throat> Erasmus+, plus program výmeny odborného vzdelávania, tá výmena, tie programy výmeny najlepších receptov a tak ďalej. Aj to je veľmi zaujímavý postup a som rád, že komisia ide týmto smerom. Teším sa na túto prácu, samozrejme už som aj začal a chcem samozrejme spracovať a spolupracovať aj s tieňovými spravodajcami. Neviem, či liberáli a GUE už majú svojich tieňových spravodajcov. Aby sme sa čo najskôr a najlepšie dohodli v tejto významnej téme, ktorá je veľmi dôležitá, významnejšia, než si možno mnohí myslia. Ďakujem, pán Fisas. A teraz ideme k bodu 7 programu Príprava na plne konvergovaný audiovizuálny svet. Audiovizuálny svet sa nesmierne rýchlo mení. Konvergencia tohto sektoru e, s rozvojom hybridných e, prístrojov, e, televízorov napojených na internet majú veľké možnosti tak pre providerov internetu, ako aj pre užívateľov. Pre verejnosť konvergencia týchto služieb znamená prístup k širšiemu obsahu, ale je to aj výzva oblasti hospodárskej súťaže, ale sa to týka aj problematiky autorských práv Komisia uverejnila zelenú knihu Príprava na konvergovaný audiovizuálny svet a my sme pripravili iniciatívnu správu k tejto téme. Spravodajkyňa je pani Verhaen. Návrh správy a text sa predloží 27. novembra. Ďakujem pekne, predseda. Ste práve povedali, 24. apríla komisia predložila zelenú knihu, kde sa hovorilo o, o verejnej debate o dopade reálneho prostredia. Už e, vo výbore sme už napísali jednu, e, jednu prácu, kde sa hovorilo o Smart TV, <clears throat> ale a, e, zelená kniha ešte prekračuje tento rámec a hovorí o konvergencii v mediálnom svete čo, e, kniha, zelená kniha sa zameriava na smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách a uvaha o tom, ako zmeny v oblasti infraštruktúry, zmeny v oblasti financovania, modelu financovania audiovizuálnych modelov, ako, aký má teda digitalizácia dopady na celý sektor. Dôležité je zistiť, aké dopady budú, bude mať eh, zmena eh, eh, spektra vysielacích frekvencií VVBT1 a 2. No a tu tiež iste v rámci inej správy k tomu budeme intenzívnejšie venovať. No a v zelenej knihe sú tiež úvahy o, nad trhom v zmysle horizontálnej a vertikálnej integrácie. <clears throat> vertikálna integrácia je pritom dôležitý bod, pričom trhové zmeny v štruktúrach podnikov, ktoré podnikajú služby, budú, čo bude mať dopady na súčasný e, mediálne prostredie v Európe, v Európe mediálna politika kompetencií členských štátov. Avšak, podľa môjho názoru, nemôže sa vnímať len národne alebo federálne, hlavne v otázkach e, v pokroku bežných rozhlasových služieb a vysielacích služieb. No ešte musíme sa sústrediť aj na európskej úroveň a hľadať odpovede na európskej úrovni. Hlavným problémom v kontexte je poprvé téma konvergencia, to znamená konvergencia audiovizuálnych mediálnych, audiovizuálnych mediálnych služieb, ktoré boli doteraz sektorálne oddelené lineárne, nelineárne služby a ďalšie ponuky v online oblasti. k tradičným médiám teraz sa pridávajú aj noví, nové ponuky a tiež poskytovateľia služieb over the top, ktorí ešte doplňajú aj v niektorých oblastiach. Je <clears throat> trochu zmetok, pretože chýba jasná, jednoduchá štruktúra, ktorá predtým existovala v do sektorov digitalizáciou vysielacích a mediálnych technológií a pokračovaním e, vývojom prístrojov konkurujú nielen klasické, klasické služby s internetom na jednej obrazovke, ale máme aj v medzi poskytovateľmi rôzne bloky, no a z toho vyplývajú otázky s, otázkom, s ohľadom na spotrebiteľov mládež a ochranu údajov, čo tiež doteraz e, sektorálne bolo riešené tiež smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách, ale tiež dôležitá je zaručenie rôznorodosti a dvojitého charakteru médií ako kultúrneho a hospodárskeho hospodárskych statkov. No a vyplývajú z toho dôležité otázky a vítam zelenú knihu Európskej komisie, ktorá prechádza z jednorozmernej diskusie k širšiemu vnímaniu všetkých sektorov a No a mým heslom tu je tá vertikálna integrácia. No a hlavne trhovými zmenami vznikajú nové zmeny, ale aj príležitosti pre aktérov, čo je problém konvergovaných trhov, aj keď väčšina užívateľov v prvom rade používajú tradičné služby. No a audiovizuálne služby a obsahy teda cez tradičné, tradičnými cestami, tak je tu trend k mobilnému využívaniu. Otázka second screen, mládež, ktorí e, sedia pred televízorom, majú medzi seba, predvedlo seba ešte iPhone, používajú ešte iPad a ešte majú aj počítače, čiže médiá sa budú konzumovať iným spôsobom, ako to bolo v minulosti. E, je to krásny príklad No, že, že matka príde do izby, mladý pozera televízor a niečo sa hrá na počítači a ešte četuje s niekým na telefóne a ten a matka sa ho spýta, príde vode do izby, čo robíš a, a synaček povie, že nič. Nuž, no, ale to nie je teda vôbec pravda a preto treba vnímať tento aspekt veľmi pozorne to znamená konvergencia pre mediálny sektor. <clears throat> Je to výzva, ale tiež príležitosť pre inovácie, pretože rovnaké obsahy na rovnakom na jednom prístroji budú potrebovať v budúcnosti spoločný regulačný rámec. Nože cieľom musí byť, aby v špecifickom právnom rámci preverím tiež regulačný cieľ, no už prečo máme túto smernicu a prečo a či tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú technologicky tak neutrálne, aby tie ciele aj v dnešnom svete sa dali dosiahnuť. No a cieľom musí byť celé regulácie boli prijaté, prispôsobené dnešným podmienkam. A myslím, že toto preverenie treba vykonať eh, vzhľadom na ostatné, ostatné technológie, elektronickú komunikáciu, eh, smernice autorský práv pre online použitie, ako je protimonopolný zákon, zákon o súťaže a tiež telekomunikačný balíček, ktorý predložila pani Krús. Ehm, ich denke, bei einer Revision des europäischen v prípade revízie e, tohto zákona treba rátať s dvojitým charakterom vo všetkých týchto oblastiach. Aké sú problémy, ktoré musíme zohľadniť? V prvom rade prístup a vyhľadateľnosť. Ak chceme mať úspech, Eh, obsah musíme byť vyhľadateľné a musia byť prenositeľné určitou príslušnou kvalitou. Inak eh, by to mohlo mať dopad práve na oblasť kultúrnej rozmanitosti. Vyhľadateľnosť je dôležitý bod a centrálna otázka konvergentného eh, sveta. Takisto neutralita siete to je garant pre potlačanie e, diskriminácie v konvergentnom mediálnom svete. E, vyhľadateľnosť a e, must be found, to sú problémy súvisujúce takisto s neutralitou. Keď dáme určitým službám neutralitu, tak v porovnaní s inými oblastiami to môže viesť k znevýhodneniu v každom prípade treba jasne povedať, že sú určité spoločenské ciele. Tento konflikt treba na tomto mieste dôsledne diskutovať. Ako možno ciele, ktoré súvisia so smernicou audiovizuálnych, audiovizuálnych sieťach, službách, pardon, do akej miery to možno prispôsobiť na dnešné štruktúry pri pojme štruktúry. Tu je i ďalší bod na mieste. Wenn ich mir anschaue, dass ein großes Unternehmen einen Großteil des möglichen zu prístup k službám, ale i k obsahom, k službám na určitých koncových e, prístrojoch, e, portál, ktorý kanalizuje a spolurozhoduje, čo sa tam dostane. Máme tu proste, počuli sme o diskusiách. Sú tu stránky, ktoré boli stiahnuté e, z Facebooku, aplikácie, pretože sa ukazoval audiovizuálny obsah, ktorý morálnym požiadavkám určitých podnikov, určitému podniku v Amerike nedostačoval a to má trvalo masívny dopad na rozmanitosť médií, na rozmanitosť ponuky tu treba dávať pozor a do akej miery to môže mať kanalizujúce dopady. Cieľom musí byť zabezpečenie rozmanitosti a e, modely financovania, ktoré to dokážu pokryť. Možno treba regulačne konať, ak v budúcnosti vzniknú nové e, platformy s priamým dopadom na, na určité oblasti, tému platformy a definície treba def- zacieliť, pretože určité definície existujú, je regulácia platform, káblové siete, satelity, tiež otázky, aké sú prenosové siete, ako možno to obsahy transportovať, ale tu zohrávajú tiež témy ako Search Neutrality a ďalšie platformy First Screen na konečných prístrojoch zodpovedajúcu úlohu. Ak to bude potrebné, eh, ak by boli treba určité eh, zabezpečujúce bariéry, otázka znie, či to možno robiť existujúcim eh, kartelovým právom, či to nemožno už ním upraviť. Nechceme jednosmerne posudzovať v konvergentných médiách túto oblasť. Potrebujeme širší pohľad pre všetky oblasti dôležité pre médiá, špeciálne na médiá. Cieľom musí byť, aby všetci aktéry boli vyvážení, aby e, rozhlasoví hráči i ďalší iní hráči v oblasti mali rovnaké e, podmienky, aby nedochádzalo k skresleniu rôznych regulácií. Konvergencia by mala byť šancou, výzva, ale tiež príležitosť vytvoriť nové modely, kultúrnu rozmanitosť, širšie spektrum, rôzne ponuky. A preto nielen so skepsou, ale pozitívne treba túto problematiku spájať s možnosťami a príležitosťami. Mediálne aktéry by nemali sa dopúšťať chyby, obmedziť svoje konanie len na svoj trh. Takisto príležitosť vnímať príležitosť cezhranične, globálne, e, sprostredkovať mediálne obsahy. Grazie. Eh. Ďakujem. Teraz pani McClarkin. Thank you. Uh, well, firstly, I'd like to welcome this very interesting... Vítam túto zaujímavú správu z komisie. Zaujímavé témy pre budúce roky a dobrý, dobrý, dobrý základ pre diskusie, ktoré nás čakajú. Veľa krát sme hovorili o význame audiovizuálneho sektoru pre pracovné miesta, pre kreatívnu oblasť. V budúcnosti bude mnohé závisieť od zmien a konvergencií, ktoré sa objavia. Budú tu mnohé výzvy, ktoré tento materiál naznačuje. Musíme pochopiť, ako sa bude táto technológia vyvíjať, aby sme našli správne riešenia. Časť materiálu, ktorú by som chcela vyzdvihnúť, infraštruktúra. Keď nebude adekvátna infraštruktúra, nebudú inovácie, rast, trh nebude rást, rást. V mojej volebnej oblasti mnohí ľudia ešte nemajú prístup k širokopásmovému internetu takže nemajú prístup k mnohým obsahom. Take advantage of the new developments that are Takže online, to je to heslo. Takže v, v nástroj Connecting Europe je tu veľmi dôležitý a vítaný. Pokiaľ ide o konektívnu televíziu, komisia e, e, to posúdi keď bude tomu príslušná zelená kniha. A takisto je tu otázka fragmentácie, interoperability a cezhraničné otázky. Musíme byť na začiatku tejto revolúcie, aby sme pochopili problémy, kým začneme príjmať riešenia. Takže musíme si dať viac e, času na správne odpovede. Pokiaľ ide o slobodu médií a pluralitu, musíme dať možnosť e, navigovať sa cez informácie, prísť, dostať informácie, ktoré chcú a vyhovujú ich osobným potrebám. Ako už tu odznelo, dôležitá je práve oblasť ochrany spotrebiteľov. Takže naozaj sa tu identifikujú príslušné výzvy, pre audiovizuálny sektor je dôležité, aby sme tento proces začali otvoreným novou mysľou a neboli príliš špecificky ku konkrétnym riešeniam, aby sme nedusili inovácie, ale naopak, aby sme ich podporili, aby sme si umožnili zabezpečiť e, inteligentnú reguláciu, aby sme nepreháňali e, regulovanie aby sme neumožnili tomu priemyslu, aby, raz, e, aby e, mal problémy s rastom. Ďakujem, pani Kamerver. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen... Ďakujem, Sabine, za prezentáciu stanoviska. Tu vo výbore, myslím, nemáme pochybnosti a rozpory. Naozaj nadpis nad všetkým, čo povieme, by mohlo byť to, že médiá nie sú tovarom ako iné, ale je to hospodársky, hospodársky statok. Sú tu konštitučné elementy našej demokracie. Bez nich by naše demokracie vyzerali horšie asi. To zohľadňuje, ako technický vývoj v minulých rokoch postupoval treba konštatovať, že to, čo momentálne vnímame ako právny rámec v rôznych oblastiach, že to očividne na dlhú dobu nevydrží. Včera pri vypočutí sme to celkom ilustratívne videli, keď sme súkromných i verejných poskytovateľov e, rozhlasových a televíznych služieb, takisto zastupcov tlače mali za jedným stolom ktorí vymenovali úplne rôzne aspekty a ukázali nám, na ktorých miestach sa neposunieme teraz už ďalej, pretože to, čo pre jedného je momentálne dobré, je pre druhého zlé a skresluje trh. Takisto prístup, pluralita médií, prístup obsahov, žurnalistická rozmanitosť. To všetko sú veci, ktoré práve tu máme, e, veľmi sú nám cenené a, a musíme sa pozerať, ako to všetko zabezpečíme bez toho, že by sme na novo skreslovali trh a aby sa nebránili dynamike. Je to možnosť akoby kvadratúry kruhu, ale musíme sa pokúsiť a tu je dobré, že komisia takúto zelenú knihu predkladá a mnohé otázky, ktoré sú tu položené, tie sú už v mojej správe, ktorú sme veľkou väčšinou prijeli. Dali sme také nie ale zásadné odpovede. Na tom sa dá stavať. Nemusíme na novo vynachádzať koleso, ako sa hovorí. Čo ma tak trošku e, rozčuluje sú otázky k politike frekvencií. Ešte predtým, než máme vôbec vyhodnotené odpovede na otázky, bolo ich 200, teda veľa. Kým sa to vyhodnotilo, tak komisia nám predkladá návrh nariadenia pre európsky telekomunikačný vnútorný trh, kde už sa dávajú odpovede na to, ako má vyzerať e, frekvenčná politika. Takže čo je to za konzultáciu, čo je to za zelenú knihu, keď komisia už na odpovede zjavne pre seba našla. To naozaj hrozí, že sa to zvrhne na frašku. Takisto neutralita sieti. Som presvedčená, že neutralita siete a must be found nie sú e, určité veci, ktoré by sa vylúčovali. Ide o otázku, akým spôsobom obsahy sa presúvajú sieťou. A tu rovnoprávnosť všetkých obsahov, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, je východiskom na to, aby sme naďalej kreativitu a inovácie a pluralitu obsahov mali tu v EÚ. Aj tu je však jasná odpoveď, ktorý pre, m, mm, prechádza cez hranicu čo si čo nazvem internetom dvoch tried. E, to predsa nechceme. Keď chceme mať pluralitu, slobodu názorov, must be found, to už to je otázka regulácie platformiem. Nie čo pôjde cez sieť, ale čo sa dostane na platformu a čo na platforme nájdem. A tu so Sabinou súhlasím. Otázka regulácii platformiem musí ukázať, čo je to platforma. je to obrazovka, na ktorom je Connected TV, alebo je to Apple, alebo je to poskytovateľ platformy, ktorý na to dáva základný software, ktorý vopred rozhoduje, čo nájdem, čo nájdem len ťažko. To sú rozhodujúce otázky a treba sa nad tým zamýšľať. Tu sa kladú otázky a niekde inde v komisii jednomyselne sa čo si rozhodne. Odpovede už sú smerom. Tu si treba premyslieť, či toto v Európe chceme. Grazie. Ďakujem. Keďže nie sú žiadne ďalšie žiadosti o slovo, dám slovo komisii. Pani Long alebo pani Mart, neviem. Nech sa páči. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem. Pani Los, tu nemôže byť, ja som Marko, ty sa volám a pracujem v našom DJ. Ja ďakujem, že ste mi udelili slovo. Teší nás záujem Európskeho parlamentu a audiovizuálny sektor. Je jasné, že Európska komisia uverejnila zelenú knihu e, k tejto téme a konzultácie sa ukončili minulý mesiac. Dostali sme 200 odpovedí na tieto konzultácie a uverejňujeme ich teraz online na našej web stránke. Je to otvorený proces, pretože uverejňujeme len tie odpovede, e, kde máme povolenie autorov a preto to niekedy tak dlhšie trvá, lebo nevždy túto autorizáciu máme. Preto to toľko trvá. Môžem skonštatovať, že sme dostali odpovede od rôznych respondentov, od operátorov v rozhlase, v televízii, providerov siete, distributérov a tak ďalej a tak ďalej, ale aj on takých entít, ktoré sa venujú ochrane mladistvých alebo ochrane autorských práv, výrobcovia Mm, e, rôznych zariadení a podobne. Máme aj odpovede z administratívny verejnej správy členských štátov a regulačných orgánov týchto štátov. Dostali sme aj veľa odpovedí občanov alebo individuálnych odpovedí. A v, ako aj v prípade konzultácií v iných prípadoch Dostali sme teda veľa odpovedí, ale nechceli sme ich nejakým spôsobom prekrývať s inými konzultáciami a sme úplne otvorení v tejto téme a hlavne pokiaľ ide o potrebu revízie smernice o audiovizuálnych službách, ak tu je táto potreba, ak sa bude identifikovať. No samozrejme, uvidíme, či to, e, ako to stihneme v tomto volebnom období. Dostali sme veľa veľmi zložitých odpovedí, a analýza týchto odpovedí bude dlho trvať, to je jasné a budeme musieť urobiť úvahu nad tým, ako ich rozvinúť a aplikovať. A táto správa prichádza veľmi dobre v tomto období úvah a správa nám umožní rozvinúť dobrú spoluprácu s vami, s Európskym parlamentom a pripravíme úvahy o budúcnosti audiovizuálnej politike, tu budú to úvahy politické, legislatívne či iné, ktoré budú určite veľmi dôležité. A teraz pani spravodajkňa na záver. Ďakujem kolegom eh, za ich pripomienky. Ja si myslím, že je tu veľký konsenzus v tomto výbore v mnohých otázkach, že pokiaľ ide o obsahy, musia byť veľmi jasné, ale ďakujem komisii aj zelenú knihu. K jednému bodu pani uh, e, Kamerver hovorila o existujúcej legislatíve, ktorá vplýva na to, čo dnes pripravujeme celou touto existujúcou legislatívou v iných sektoroch a preto som spomenula aj elektronický obchod a tak ďalej. Všetky tieto sektory takto máme veľmi zanalizované a to bude mať samozrejme aj veľký dopad na audiovizuálny sektor. Ide o masívnu konvergenciu a nemôžeme elektronický obchod riešiť oddelenie od e, médií, napríklad balíček Telekom alebo e, témy maskery, masbykom a tak ďalej. To sú, všet, Masbychom, to sú všetko témy, e, ktoré sú dôležité a nemôžeme ich riešiť oddelenie. Ja chápem, Petra, vaše sklamanie, že v tej zelenej knihe ste si želali, aby toho bolo viacej, ale zelená kniha skôr kladie korektné otázky, správne otázky, ale musíme si tiež uvedomiť, že niektoré otázky sa vyriešia sami od seba, pretože situácia sa, sa, sa vyvíja veľmi rýchlo. A my len uvidíme, ako tomu budeme môcť tomuto procesu napomôcť. Samozrejme, že niektoré veci nestačia. Vieme, že sa tu rozhodli otázky v oblasti e, balíčka Telekom a tak ďalej. A aj tomu sa budeme venovať z hľadiska tej špecifiky problémy konvergencie A musíme byť aj rozhodnejší teraz v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Máme veľmi jasné stanovisko. Je mi jasné, že je tu veľa faktorov, ktoré samozrejme vplývajú na konvergenciu a teším sa na vynikajúcu spoluprácu k tejto téme s vami. Ďakujem. posledný bod programu, bod 9. Budeme počuť prezentáciu výťazov Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež za rok 2013. Táto cena začala fungovať v roku 2008 ako spoločná iniciatíva EP a nadácie Medzinárodnej ceny Karola Veľkého, aby sa oceňovali projekty mladých Európanov ktorí majú 16 až 30 rokov, kde by sa podporoval ten e, pocit spolupatričnosti v Európe. Projekty e, sa hodnotia v dvoch etapách. Najprv národná žury, kde sú prítomní minimálne dvaja europoslanci a potom predstavitelia národných mládežnických organizácií a títo národní výťazy sú vyhodnotení medzinárodnou žury, ktorej predseda, predseda eh, Šulca, traja europoslanci. A táto európska žury potom udelila tri ceny. Všetci sú pozvaní. Mm, tretia cena, história mojej, mojho života súvisí s rokom aktívneho stárnutia a medzigeneračnej solidarity. Ide o to, aby mladí ľudia mohli e, spolupracovať v tejto téme medzi európskymi krajinami. Druhá cena je pre Polsko, pre projekt, ktorý je desiatým ročníkom fotografickej výstavy. Sú to fotografie autorov z celej Európy a prvá cena, Európska cena Karola Veľkého, Európa na diálnici alebo na ceste. Je to španielský projekt a tento projekt ukazuje, ako vidia mladí ľudia Európu do budúcnosti, do roku 2020. Sú to videá, interviu a tak ďalej. A my tu vítame medzi nami troch mladých ľudí z týchto e, výťazných tímov. Estonsko zastupuje pani Kaldoja, Zatlieskame jej. Druhá cena Polsko Senická. Dúfam, že som to dobre e, vyslovil. A výťazí. Je to chlapec a dievča, pán Europontraky a Alvaro Luis Martínez. Gratulujem a pani Renér. Pani Renér a pán Martinez na 5 minút opíšu svoj projekt. Ďakujem za to, že ste nás tu uvítali a je teda naozaj pekné, že je tu projekt zo Španielska, je tu spolupráca s Interrailom, e, možnosť cestovať po Európe pre veľvyslancov, aby mohli sa pýtať mladých ľudí, ako chcú vidieť e, Európu v roku 2020, nezamestnanosť mladých, participácia mladých. Takže zistovali sme po mesiac e, názory ľudí zo všetkých členských krajín a boli dosť kritickí k situácii v Európe. Veľmi dobré odporúčania k témam, ktoré nerozhodujú inštitúcie. Chceli sme mať e, čerstvé posolstvo prostredníctvom mladej generácie, ktorá chápe, že nemať Európu nie je alternatívou. Je to každodenná realita. My chápeme výzvy, prínosy, ale občania e, na e, miestnej úrovni sú kritickí, nechápu to tak dobre. Je vašou úlohou zabezpečiť, aby tieto iniciatívy, e, aby tieto rozhodnutia, ktoré robíte, neboli len dobré, ale aby aj dos- sa dostali k občanom. Je tu veľký nedostatok vzdelávania, chápania, čo je EÚ, čo je Európsky parlament, aký dopad to má na každodenný život. Nepôjdem do podrobnosti, aby aj kolegovia mohli hovoriť, len snáď jednu požiadavku mladých ľudí. Pred voľbami veľmi zaujímavá, a chceme naozaj zmeniť, čo robí Európa, a chceme, aby sa mladí ľudia zúčastňovali, treba za, m, zacieliť kampane na mladých ľudí, vysvetliť im, čo je pre nich Európa. M, E, ale aby boli aj mladí ľudia v týchto inštitúciách, pretože mladí ľudia sa necítia tu zastúpení. Dôležité, aby tu bolo viac mladých ľudí v parlamente. Aby sa mladí ľudia cítili zastúpení, aby mali ľudí zvoliť a vybrať si čosi. Máte tu veľké úlohy. Myslím si, že nerobíte to dobre. Snažte sa teda, aby ste dostali požiadavkám mladých, hlavne pred budúcimi voľbami.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 koordinátorkou 10. vydania našej súťaže pre, vo fotografii Discover Europe. V krátkosti na úvod toľko. E, by som chcel vysvetliť, ako naš, e, naše združenie vyzerá. Naš, naša sieť Erasmus je, vznikli sme e, v roku, 70, v roku 97 a sme podporovaní programom Erasmus Ide o medzinárodnú výmenu študentov, ide o to, aby sa podporovali študenti a v našej, aby sa im približovala naša kultúra a preto je naše združenie, e, preto vlastne vzniklo. To znamená, že my e, študentom e, v našej krajine pomáhame, realizujeme mnoho projektov, Rada by som uviedla tri veľké projekty, ktoré z našej dielne, e, ktoré vznikli v našej e, sieti v Polsku. Social Erasmus. Um, ide tu o angažovanosť študentov v prospech lokálnej úrovni. Potom ďalej e, súťaž Olympics pre medzinárodných polských študentov ako taká malá olimpiáda. Tretí pro, e, program Exchangeability, tu ide o to, ukázať rozmanitosť, ide ukázať, e, o to ukázať, ako študenti, treba tí, ktorí sú postihnutí, ako narážajú na problémy, s ktorými problémami sa potýkajú Naša súťaž vznikla na základe iniciatívy študentov obchodnej vysokej školy a smerovala to eh, na poľských a medzinárodných študentov. Od roku 2008 všetci študenti z Polska sa môžu eh, podielať a od roku 2009 aj ďalší študenti, medzinárodní študenti. Tak to dnes aj vyzerá Ide tu o medzikultúrny dialog, ide o mnohorakosť e, Európy a tá sa prezentuje práve fotografiou. Sú tu tri kategórie. My Home, Surprising Europe, Citizens of Europe a tento rok tiež naše, váš, naše hobby, naše úspechy. Naša súťaž je veľmi zložitá. Máme lokálnu, regionálnu a centrálnu úroveň v každej sekcii. Máme koordinátory, vždy, traja, vždy, vždy sú traja. Sú zodpovední za distribúciu informácií, podporu na vysokých školách, pretože ide o to zastihnúť, zasiahnuť študentov. A potom sú tu regionálni koordinátori, ktorí na regionálnej úrovni sú činní tam menovite sa vyberá 10 fotografií, ktoré na centrále úrovni e, sú hodnotené. Národná úroveň je zložitá, treba nájsť prostriedky, treba zorganizovať záverečné podujatia, mnohé aktivity v menovite. A na záver existujú aj e, za, e, slávnostné podujatie, kde e, a laureáti cien dostanú svoje ceny. Máme mnohých partnerov i média a Európsky parlament e, prebral záštitu, takisto e, nadácia Schumann, Schumannova nadácia, fotografické asociácie, máme pekné ceny, ktoré im umožňujú ďalší, ďalšie vzdelávanie. Veľkú výstavu fotoprác, a táto výstava v mnohých mestách v Polsku e, sa objavila vo veľkých obchodných centrách napríklad. Takisto sme zorganizovali e, gala podujatie v jednom z divadiel, kde sme pozvali členov poroty. Kursový. E, bardzo... e, takisto vysielania v rozhlase takisto množstvo po fotoprác. Mnohé nám bolo i zaslané, mno, predtým to nebolo viac ako 3000, tento rok to bolo sa nám podarilo získať mnoho účastníkov, 3600 prác. A najlepšia vec je naša druhá cena v tejto súťaži, politického pohľadu možno práce, projekty neboli také dôležité a pre študentov, ale mali význam. Ide totiž o to ukázať určité schopnosti, treba ukázať eh, eh, tým, tímovú prácu, vodcovské schopnosti. A to je dôležité, pretože takto môžeme zbierať skúsenosti, ktoré sa v budúcej práci dajú zísť. Je tu i nový koordinátor pre novú súťaž a dúfame, že študenti sa budú môcť týmto spôsobom inšpirovať. Ďakujem, veľmi ma tešilo. Ďakujem. Teraz má slovo pani Kaldoja. Hello from my side also. No ja vás všetkých zdravím, ďakujem pekne, že sme dnes mohli prísť. No a ako povedal pán Martinez, tak mládež na takýchto miestach nemá veľa príležitosti vystúpiť, takže sme vďační za túto príležitosť. No a čo sa týka nášho projektu z Estonska, ste počuli, bolo to o spájaní rôznych generácií a sústredili sme sa hlavne na osoby vo veku 15 až 25 rokov a potom 60 až 70 rokov. No a hlavne nám išlo o medzinárodnú výmenu mládeže, čo je v Európe bežné, ale ako takú pridanú hodnotu sme zapojili 10 až 15 dôchodcov z Estónska vo veku 60 až 70 rokov. Dva týždne sme spolu žili a všetko robili, no a hlavnou myšlienkou bolo, bolo povedať, že sme všetci normálni, a rovnakí a že nie sú pravdivé stereotypy o mládeži a senioroch. A rovnako kde v parlamente, ktorí tu rozhodujú, musím priznať, nie sú úplne najmladší, no a, a hlas mládeže sa nepočúva, no a rozhodnutia tu nezohľadňujú potrebu mládeže, takže bolo to hlavne o dialogu a say it was a successful project. We got a lot of media coverage. Bol to úspešný projekt, získal takú pozornosť v médiách, ale tiež v iných eh, tak projekt na tento rok skončil, no a s našou organizáciou si vyberáme každý rok nové témy. Už toto bohužiaľ skončilo, ale dúfame, že sa nám v budúcnosti podarí inšpirovať ďalšie krajiny, aby uskutočili nejaké podobné projekty. Ďakujem pekne. Ďakujem, teraz požiadalo slovo pani McClarkin. Nože, ja vás všetkých vítam. Je to vynikajúce, že, že znižujete vekový priemer a tu, ja osobne som najmladšou poslankyňou za Veľkú Britániu, ale mám 35 rokov, čiže vy ste ešte oveľa mladší ako ja, ale je veľmi dôležité, že my tu v Európskom parlamente počúvame mládež a snažíme sa vaše názory zohľadňovať, no a ktorým aj v tomto výbore. No a myslím, že toto je ten výbor, ale to je výbor pre mládež, kde sa snažíme zohľadniť aj názory mládeže a hovoríme o veciach, ktoré sú dôležité pre vás, a pripomíname si, aké to bolo, alebo aký je život mládeže. Už vaše projekty boli veľmi uh, múdre. Nuž, mne sa páčil ten projekt s Interrailom. A <clears throat> museli ste získať skutočne mnohé názory, už zaujímalo by ma názory z Veľkej Británie, medzigeneračný projekt, je kľúčom k tomu, ako odozdávať vedomosti a podporovať solidaritu medzi generáciami, aby sa chápali, chápali nový svet, čo je nový svet, čo je starý svet a tak ďalej. No a ja osobne mňa tiež zaujímajú fotky, pretože som nadšená fotografka. No a 3600 fotiek, a to je jedinečné číslo ja som uskutočnila tiež fotografickú súťaž a zareagovala len ako 100, približne 100 ľudí, čiže vy dokážete lepšie komunikovať ako ja, ako politička, takže skutočne vynikajúco ste to všetko urobili. A, a vy podporujete hodnoty EÚ, program Erasmus, medzikultúrny dialog. No a Takže ste veľkou inšpiráciou pre nás. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujeme. Ja ich möchte mich... No dobre, ďakujem pekne a ja by som sa chcela poďakovať za vašu nasadenosť, nasadenie, angažovanosť a projekty v Áchene. Som bola na odozdávanie cien. Niek s niektorými z vami som sa tam už stretla, porozprávali sme sa a ja som skutočne nadšená nad tým nadšením, ktoré vy vyžarujete pre Európu a projekty a pre tú spolupatričnosť. Avšak tiež ďakujem za kritické tóny, ktoré sa objavili, keď je o to, ako Európa, Európu komunikujeme s ľuďmi. No a v jednom bode budem trochu porovať, viem, že máme Clarking, je jedna z najmladších eh, poslankyň a v porovnaní a s eh, niektorými národnými parlamentami, máme medzi sebou veľa mladých. No a keď sa pozriem na asistentov, zamestnancov parlamentu, tak sú to hlavne mladí, ktorí aktívne sa podielajú na tvorbe politiky. No a Insofern würde ich das nicht gerne ganz unkommentiert stehen lassen. No a preto, a eh, preto nebola by som rada, ak by sa hovorilo, že toto je taký klub dôchodcov, to už dávno neplatí, no a som rada, že vy máte príležitosť zažiť a vidieť na vlastné oči to, nehovoríme len tu, alebo že tu nie sú len seniory, no už, ale iste treba zapojiť mladých do rozhodovacích procesov, do európskych štruktúr. Jedna vec je mimoriadne dôležitá, potrebujeme lepšiu komunikáciu aj o budúcnosti Európy. Vidím to, keď hovorím so, so skupinami návštevníkov, tak pre starších je všetko ešte všetko samozrejme, keď eh, oni Európu v dnešnej forme nezažili, niektorí z nich ešte prežili vojnu, čiže nemierové časy novšia. A keď hovorím s deťmi, s mládežou, eh, tak eh, to nie je až taká dôležitá téma. Pretože sloboda je, samozrejmosť vy v rámci Erasmus ste išli do iných krajín a študovali tam. Je skutočne veľa možností, ktoré generácie v minulosti nemali, ktoré sa dnes stali takmer samozrejmosťou, ktoré avšak, keď sa na to pozrieme z globálneho hľadiska, nie sú samozrejmosťou a to je dôvod, prečo sa treba snažiť mladú generáciu, e, mladé generácie zdôrazňovať Európu a na to potrebujeme angažovaných mladých ľudí, ktorí projekty význam Európy objasnia mladým a preto ďakujem, že si, sa vám to tak pekne podarilo. My potrebujeme vy ako eh, hlavní sprostredkovateľi a vyslanci, zbedáte za mnohé projekty, sa zúčastnili, zúčastnili súťaži, ktoré nevyhrali, mnohých projektov, mládež, akcii Comenius a mnohé ďalšie projekty, ktoré prebieha v rámci týchto programov, dnes nemôžeme predstaviť, ale vy ste vzorom mládeže, alebo vzorom pre mládež, ktorá sa nezaoberá témou Európy a, a aj pomocou vás dokážeme mládeži lepšie vysvetliť e, Európu naše ciele a hodnoty. Takže ďakujem vám za vašu angažovanosť a aktivitu. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Kamer Evert. Ďakujem pekne. Áno, už bolo takmer všetko povedané. A preto ja to poviem len stručne a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu angažovanosť. Nasadenie všetci vieme, že to nie je samozrejme v Európe. Ja som mala tú čest byť členkou nemeckej poroty, ktoré merali národných finalistov jasne sa to ukázalo. Ako, aké nápadité sú to rôzne projekty, čo si mládež dokáže vymyslieť, aby podporili to, čo pre nás v Európskom parlamente je také dôležité, a totiž pokúsiť sa vytvoriť niečo ako európsku identitu. Sabine to už povedala mnohé, už berieme ako samozrejmosť, Hovoríme o krízach, hospodárskych súvislostiach, ale chýba nám to európske srdce trochu. A myslím, že takéto projekty prispejú k tomu, aby európska identita trochu postupovala. A to sú dôležité elementy na to, aby sme dokázali bojovať proti nacionalistickým alebo pravicov populistickým tendenciám aby sme mohli diskutovať. No a vy ste generácia, ktorá bude musieť ďalej budovať Európu, v ktorej dnes žijeme. A preto takéto aktivity, či sú to, bez ohľadu na to, či je to, e, či sú to sú fotografické súťaže, alebo e, spájanie študentov v rámci programu Erasmus, či je to cestovanie v Európe, alebo divadelné projekty, alebo všetky veci, ktoré existujú, to všetko je dôležitý príspevok k tomu, aby sme to chýbajúcu, tú chýbajúcu časť, tú medzeru dokázali preklenúť. Takže ešte raz ďakujem pekne. Dúfam, že vaša angažovanosť nebude poľavovať. Takúto kreativitu v Európe potrebujeme, pretože od toho závisí úspech nášho projektu no a preto dúfam, že všetky projekty budú ešte dlho existovať a že prispejú k zlepšovaniu života ľudí v Európe. Ďakujem pekne. Pán Martinez, ak sa nemýlim, ešte žiadalo slovo. Thank you very much. Just one... No, ďakujem pekne, len jedna pripomienka. Je pre, nás, je, pre nás je veľmi pekné, že môžeme prísť do výboru, ale nie je tu veľa poslancov a preto eh, by parlament mohol zhodnotiť, aký význam majú naše pro- projekty. Vy odvádzate dobrú prácu v mnohých oblastiach, ale keď mládež príde do týchto inštitúcií, ako sa tu cítime? My vidíme Európu ako nutnosť. Každodenne sa stretávame s Európou a nevieme si predstaviť realitu s Európou a keď sa vrátime domov a rodičia, starí rodičia hovoria, že nepotrebujeme, nepotrebujeme pomoc, prídeme sem, prezentujeme našu pomoc voči vám, nuž možno by eh, bolo potrebné povedať a spýtať sa, kde sú poslanci parlamentu teraz. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja ako najmladší v tejto tomto výbore, tak ja som predčasne zostarol. Európska politika prináša veľa teda e, obáv, no a mňa mrzí a hovorím to aj v mene predsedníčky aj to, že bohužiaľ nie je veľa kolegov v sále. A samozrejme tá iniciatíva, vaša iniciatíva je veľmi dôležitá. Samozrejme, bolo by lepšie, keby bola väčšia účasť Naopak o to skôr ďakujeme tým, ktorí tu ostali. Ja vám ďakujem. Uzatváram e, dnešnú schôdzu a bude pokračovať schôdza koordinátorov za zatvorenými dverami. Poprosím, aby ostali len tí, ktorí to majú povolené.